na program dnešného týždňa, tohto týždňa. Konferencia predsedov. Počkajte, prosím, pán posol. Konferencia predsedov v zmysle uh, eh, 130, eh, článku 137 uh, eh, distribuovala program. Nemám tu žiadne, žiadne návrhy pozmenenia programu. Slovo má pán Poselt. Bohužiaľ, rečník bez mikrofónu. Ďakujem, pán predseda. Vo výbore pre zahraničné záležitosti už niekoľko mesiacov pripravujeme e, dôležité správy o rozšírení EÚ, dôležité otázky Srbska a Kosova. Tieto správy už celé mesiace boli stále posúvané na príslušnú stredu daného pléna. Rôzne delegácie, vlády, diplomati, e, všetci prišli vždy kvôli tejto téme a vždy v štvrtok popoludne bez toho, že by sa to e, dalo skupinám na známosť. Konferenciou predsedov tieto, táto téma bola e, zrušená ako keby sme boli na nejakom bazáre dohodli sa, dohodli sa predsedovia skupín, urobíme to od Egyptu po Ukrajinu a vlastne posúvate všetko na apríl. Proti takémuto postupu chcem postprotestovať a konferenciu predsedov by som chcel požiadať, aby v budúcnosti pracovala seriózne. Pán Posel, ako dlhodobý účastník konferencie predsedov, vám môžem povedať, že prosím, e, neurážajte Perský bazár. bolo tu množstvo závažných dôvodov, ktoré viedli takémuto, takéto zmene e, programu a nemôžem vám ich teraz vysvetľovať. Viete, ako to je správy sú proste presunuté na ďalšie plenárne zasadnutie. Váš protest však berieme na vedomie. Máte nejaké ďalšie žiadosti k dnešnému programu zasadnutia? Rád by som navrhol, aby rozpráva o prístupe Srbska a Kosova sa odro, e, odročila nie na, e, až na e, apríl 3000, nie apríl 2013. Kolega, hovorí pán predseda. Časová dimenzia vašej žiadosti je relatívne dlhá ale aj tak by ste boli museli podať túto žiadosť do 16. hodiny dnešného dňa, takže je to vlastne irrelevantné. Gibt's weitere? Bitte, Herr Pán Ody je ďalší e, rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. No ja teda teraz váham, že či sa mám vyjadriť, pretože tak častokrát sa venujem jednej otázke. V stredu budeme mať diskusiu o budúcej Európskej rade a máme tu takisto diskusiu ohľadom uznesení z rady zo 7. 8. februára, takže moja otázka je následovná. Neviem, či e, pán prezident, pán Rompuj bol pozvaný, ak áno, či on odmietol prísť. Myslím si, že v stredu ráno by bolo bývalo veľmi vhodné, aby tu bola, bol, bol prítomný, aby sme mohli diskutovať s parlamentom ohľadom záverov e, rady zo 7. 8. februára, aby sme mali takisto aj jeho odozvu na toto zasadnutie ľutujem. Vidím, že v jeho programe, že tu nebude. Naozaj som, musím vyjadriť svoje polutovania. Nie. Ale teraz sa chcem spýtať, že to my sme ho nepozvali, alebo teda on odmietol prísť, alebo ako to bolo. Viete, kolega, že, je to, um, že to bola mimoriadná otvorená konferencia predsedov, kde uh, pán Van Rompuy hneď po rade uh, informoval o výsledkoch zasadnutia. Neviem, či by bol v stredu doniesol ešte nejaké nové poznatky, než tie, ktoré už predniesol na otvorenej verejnej konferencii predsedov. Musím mimochodom povedať, že predseda rady budúci, budúcu stredu samozrejme uh, pripravuje e, budúce zasadnutie rady zo štvrtka. Viem, e, že ako e, vášnivo bojujete za to, aby sem prišiel, ale pán Ody, ste v tomto boji relatívne osamelí. Sú ďalšie ešte pripomienky k programu? Nie je tomu tak, tak príjmame program v takomto znení. A začneme teraz spoločnou rozpravou o Medzinárodnom dni žien. Pán Gallagher ešte? Sie müssen ein Mikrofon nehmen. Musíte však použiť mikrofón. Rád by som sa stiažoval na to, že tento parlament tu rozlišuje respektíve je tu diskriminácia mojej, mojho írskeho e, jazyka. Parlament má web stránku v 22 jazykoch a jediný jazyk nie je na tejto web stránke, hoci je k dispozícii na Rade ministrov a v komisii. Pán Gallagher to však teraz v tomto parlamente nemá eh, v tejto rozprave eh, priestor. Nemôžete sa predsa ujať slova eh, k téme, ktorá nie je na programe. Mimochodom, ste prostredníctvom mňa v kontakte e, k tejto web stránke. Môžete k e, e, stránke v írskom jazyku Gaelic so mnou diskutovať. Určite nájdeme riešenie. Teraz však diskutujeme o Medzinárodnom dni žien. Pani Morin Chartier má v tejto veci ako prvá, ako spravodajkyňa, slovo. Kde sa nachádza? Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som chcela najprv tu e, pozdraviť pani Viviane Reding, podpredsedničku komisie Európskej únie. Nie len za jej prítomnosť